E, poznámka nakoniec, ktorú som tu chcel povedať, aby sme sa držali toho, čo nám tu ide. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie budeme mať zajtra. Ďalší bod programu je správa od kolegu Belého. Radioaktivita v potravinách. Je to z roku 2011. A Teraz by som požiadal pána kolega Beleta, aby nám v 4 minútach prezentoval návrh svojej správy. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, dámy a páni, dobrý večer. Hovoríme tu o potravinovej bezpečnosti, aby potraviny e, boli e, bezpečné pre konzumáciu. Je to veľmi dôležitá priorita EÚ a preto aj tento, tento konkrétny predpis je veľmi dôležitý. A ale dúfajme, že e, sa už nebude musieť znovu uplatňovať, keďže ide o radioaktívnu kontamináciu potravín. Potrebujeme mať veľmi kvalitné normy, tie, ktoré máme teraz v dispozícii, sú v platnosti už aspoň 20 rokov. A medzi časom sa zmenil spoločenský kontext aj ústavnoprávny nakoniec, takže treba veci pozmeniť. A dúfam, že to sú práve tie zmeny, ktoré zajtra parlament schváli a v tým pádom sa to potom eh, bude akceptovať zo strany iných inštitúcií. Poprvé je veľmi dôležité a ja dúfam, že eh, pán komisár bude počúvať, eh, čo ja hovorím, pretože momentálne to tak nevyzerá. Je teda dôležité, aby komisia bola aktívna v tejto oblasti a nie rada. Po tom, čo sme mali, vážený pán komisár, istý, istú nukleárnu nehodu, aby vlastne e, vtedy konala komisia, nie príslušné národné orgány. E, bolo to e, už v roku 86 tak v prípade Černobylu a treba proste tú situáciu zladiť s novým interinstitucionálnym kontextom v rámci EÚ. To poprvé. Po druhé, jasné, že komisia bude musieť prispôsobiť normy novej situácii. Musíme zaangažovať aj odborníkov z oblasti potravinovej bezpečnosti, z oblasti eh, radiobiologickej ochrany. A to sú veci, ktoré sa tam explicitne eh, nespomínajú, aj keď mali by. Chceli by sme teda požiadať v tomto zmysle komisiu, aby na budúci rok eh, pripravila taký návrh, ktorý by sa venoval práve tým normám, ktoré treba prijať, aby komisia naďalej pokračovala s tými potravinami, alebo s tým zoznamom menej dôležitých potravín a povedala si, či tento zoznam mal byť naďalej um, používaný. Ďalší bod, definícia um, potravín pre kojencov. Súčasný text nebol e, prispôsobený e, najnovším predpisom EU a treba to tak určite spraviť, treba to napraviť a takto navrhujeme aj zajtra na plenárke. Štvrtý bod. Európsky parlament navrhuje, aby akýkoľvek e, polnohospodár, ktorý nejakým spôsobom e, e, sa mu pri, prihodí takýto, alebo to teda respektíve je obeťou takejto, takejto nehody, takejto udalosti, aby bol finančne odškodnený. A potom posledný bod, to je otázka právneho základu E, výbor Jury tohto parlamentu, pán komisár, jednohlasne e, odsúhlasil, že máme tu vychádzať e, z článku 168 odseku 4 zmluvy o EÚ. Ide o ochranu Eh, verejného zdravia. To je eh, téma tohto článku, o tohto odseku. Znamená to teda, že by išlo o spolurozhodovanie a nie o konzultáciu, hm, ktorá by vyplývala eh, z, zo zmluvy o Euroatome. Dúfame teda, že komisia aj rada túto tému zoberú veľmi vážne, pretože je to v záujme všetkých našich občanov. Ďakujem pekne teraz, pán komisár Barne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som e, sa chcel spravedlniť e, komisári Šefčovič a Oettinger tu nie sú, takže ja e, vystupujem v ich mene. Pán Belet, chcem sa vám poďakovať za to, že ste spomenuli tieto dôležité témy, teda posilnenie našich opatrení ochrany zdravia, e, pokiaľ ide o potraviny a krmiva, ktoré boli kontaminované radiáciou. Komisia pripravuje, alebo chcela by pripraviť prepracované znenie predpisu 3987 odredy treba tam e, vlastne iba pozmeniť, pozmeniť jedno úvodné ustanovenie v preambule ktoré sa týka implementácie zo strany e, rady. Ďalšie ustanovenia sú tam iba za účelom kodifikácie a tie sa meniť v rámci návrhu nebudú. Znamená to, že ak mám byť úprimný, komisia nemôže akceptovať pozmeňovacie návrhy, ktoré sú uvedené v správe z dvoch dôvodov e, e, inštitucionálnych aj vecných. Poprvé treba rešpektovať postup prepracovaných znení, tak ako e, to bolo dohodnuté medzi Radou, parlamentom a e, komisiou v rámci interinstitucionálnej dohody, pretože celá logika prepracovaných znení e, znamená, že nie je možné pozmeňovať pre, prepracované znenie, pokiaľ situácia nie je vý, nejaká výnimočná. Naopak potrebujeme mať taký nástroj, ktorý nám zabezpečí konzistentnosť, pokiaľ už nejaké zmeny musia byť vykonané pokiaľ máme e, e, zaručiť e, aj e, právo iniciatívy komisie, musíme jednoducho túto dohodu dodržovať. V opačnom prípade Ehm, vlastne nemôžeme vôbec tento legislatívny postup e, správnym spôsobom využívať. Tým pádom by sme e, v rámci EÚ nemali e, možnosť takéhoto dôležitého legislatívneho postupu v rámci Better Regulation, ktorý bol navrhnutý práve preto, aby sa veci pohli dopredu, aby boli efektívnejšie riešené. Pokiaľ ide o prvý pozmeňovací návrh, ktorý schválil výbor ITRE, tam sa píše, že namiesto zmluvy, e, namiesto odseku 31 e, sa má použiť článok, e, alebo odsek, teda pardon, článok je to 168 zmluvy. My si ale komisia myslíme, že takáto zmena právneho základu je neodôvodnená a práve článok 168 sa týka veľmi špecifických otázok, tam je vlastne preferencia pre tento článok nad e, zmluvou o EÚ. Ako členovia budú vedieť, e, platnosť článku o Euratome e, e bola potvrdená aj zo strany súdneho dvoru v rozhodnutí C7088. Ide o ochranu e, obyvateľstva pred ionizujúcim e, žiarením Týka sa to aj článkov 41 a 30. A chcem pripomenúť, e, že e, súdny dvor takisto e, povedal, že pravidlá, ktoré sa týkajú európskych inštitúcií, sú uvedené v zmluvách a nemôžu sa meniť zo strany členských štátov alebo samotných inštitúcií. Článok 31 zmluvy o EÚ je jediný objektívne zdôvodniteľný právny základ pre tento predpis. To sú proste právne e, obmedzenia, v rámci ktorých pracujeme a meniť sa to nedá. Práve preto komisia uzatvorila túto otázku tak, že musí e, zametnúť všetky pozmeňovacie návrhy v, e, v správe pána Beleta. Hovorím to ešte raz, e, opakujem v mene komisárov Ševčoviča a Oettingera. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz za jednotlivé politické skupiny vystúpia e, poslanci. Najprv za skupinu ľudovcov pani Jordan Cizel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o radioaktívne žiarenie, je to taká trochu tajomná téma, ľudia sa jej boja, pretože radioaktívne žiarenie nemôžeme vidieť ani cítiť, ale môže poškodiť e, e, ľudí aj zvieratá. E, má ale aj mnohé pozitívne vlastnosti a preto sa používa napríklad v medicíne alebo vo výskume pri sterilizácii, v narábaní s elektrickými, s, pardon, s elektrickou energiou a tak ďalej. Čiže my musíme E, dobre reagovať na obavy ľudí v tejto otázky a musíme zabezpečiť aj bezpečnosť našich občanov. A toto e, práve pán Belet, pán spravodajca, veľmi dobre urobil pri e, príprave pozmeňovacích návrhov tohto nariadenia, ktoré sa týka práve radioaktívnej kontaminácie potrebné v prípade takýchto nehôd. Ja gratulujem pánovi Beletovi a dúfam, že komisia zmení svoje stanovisko a zohľadní aj to, čo pán spravodajca eh, pripravil. Dúfam, že aj rada eh, ocení to, čo parlament eh, spravila. Je mi veľmi ľúto, že zástupkyňa rady tu už nesedí. Neviem, či to je e, nejaké možno istý signál ignoranctva e, voči stanovisku Európskeho parlamentu k tejto téme. Myslím si, že aj rada, aj komisia budú musieť nakoniec akceptovať, že demokratické mm, pohyby tu isté e, boli, odkedy sme v 58. prijali zmluvu Euratome, že veci sa zmenili v európskej demokracii a že musia nakoniec aj oni akceptovať to, čo my tu v parlamente rozhodneme a príjmeme, pokiaľ ide aj o tému e, radioaktívneho žiarne. V opačnom prípade možno e, otvoríme e, Pandorinu skrinku. Ďakujem pekne pani poslankyne, ďalej za socialistov pán Gierek. Čonci. Energetika jądrowa, takže... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pokiaľ ide o výrobu izotopov a experimentálnych reaktorov, pre medicínske účely, to sú mm, známe veci, ale treba samozrejme pre nich e, dodržiavať bezpečnostné normy, treba používať e, bezpečné e, potraviny aj krmiva pre či už zvieratá alebo aj pre medicínske využitie. Momentálne nemáme veľmi, veľmi vysoké vysoké riziko radioaktívnych nehôd, ale treba to naďalej e, minimalizovať. Také nehody ako v minulosti napríklad Černobyl e, viedli k veľmi prísnym kritériám ochrany proti takémuto žiareniu, ale výsledky e, týchto noriem neboli až e, také, respektíve toho, toho žiarenia nebolo až, neboli až také dramatické, ako sa predpokladalo. Došlo e, k istému, istej kontaminácii pôdy a z toho vyplývala kontaminácia potravín v rizikových regiónoch. Ale zdá sa, že reakcia v tom čase bola prehnaná. V súčasnosti sa ľudia vracajú naspäť do tých e, opustených dedín v regióne a niektorí experti tvrdia, že vlastne došlo tam aj k e, pozitívnemu e, dopadu radioaktívneho žiarenia, pokiaľ e, tá, ten objem, tá, tá, tá intenzita je samozrejme obmedzená, nie, nie extrémna. Čiže um, pridalo sa vlastne administratívne riešenie a nie vedecké v danom čase. A vystavenie žiareniu je teraz tam vlastne ešte nižšie ako vystavenie, ktoré bežne môžeme pozorovať. Bežne je to okolo 2,4 mSv roka a po e, povedzme 70 rokov sa to akumuluje na povedzme 200 mSv, takže treba si to e, preštudovať e, tieto dopady takýchto radioaktívnych nehôd a Takisto treba zvážiť aj prirodzené žiarenie, ktoré vyplýva napríklad zo sopečnej aktivity. Niekedy vtedy dochádza ešte k vyšším hodnotám. E, ten prvý druh žiarenia ovplyvňuje e, potraviny, takisto aj e, svaly a kosti. V druhom prípade ide o plúca a pleť alebo kožu. Ďakujem ďalej poslankyňa Hol za liberálov. Ďakujem pekne. Je to veľmi aktuálna téma, pretože v apríli e, si pripomíname 25 rokov od Černobylu. Pripomeňme si najprv, ako ľudia úzkostne vtedy tieto správy vnímali, až ako e, dlho trvala radioaktívna e, kontaminácia napríklad aj v Lake Districte v Anglicku, kde veľa pršalo a vlastne pôda tam bola dlhodobo kontaminovaná. Takže veľmi dôležité je mať dispozícii takýto systém, ktorý uistí našich občanov, e, že máme prijaté dobré normy v prípade nukleárnej nehody. Preto práve potrebujeme iný právny základ. Panel expertov by mal byť rozšírený a mali by tam byť e, zahrnutí a nezávislí odborníci na verejnú bezpečnosť a verejné zdravie. Nede iba čisto technickú otázku, ktorá môže byť ponechaná iba na, odborno, na odbornú verejnosť oblasti jadrovej energie. Je to oveľa širšia téma. Takisto je veľmi dôležité, aby tie limity radiačné boli nastavené tak, aby to znamenalo, že e, potraviny sú bezpečné pre konzumáciu zo strany ľudí všetkých vekových kategórií. Viete si predstaviť, aký by e, bol stres, keby sa povedalo napríklad, že mrkvy môžu byť e, konzumované bezpečne zo strany e, dospelých, ale nie zo strany detí. My musíme mať také usmernenia, ktoré nám umožňa e, dosiahnuť, že všetci budú si môcť byť istí tým, čo e, jedia. Musíme tak ako e, napríklad v USA sa rozhodli prijať teda prísne hodnoty, napríklad jeden ten mikrosilver. E, samozrejme, e, zvyky aj v potrebe e, alebo v konzumácii sa menia. Napríklad kasava e, je medzičasom už e, bežne používaná potravina pre mnohých ľudí a nie iba nejaká drobnosť, ako tomu bolo v minulosti. Ešte sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za ten veľmi konsenzuálny prístup k tejto správe a dúfam, že komisia zohľadní, že parlament v tejto otázke je naozaj mimoriadne jednotný. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Frau Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďalej e, za skupinu zelených pani Harms. Ďakujem pekne, pán predseda. My sa týmito návrhmi komisie záberame, pretože sa končí, respektíve skončila platnosť predchádzajúcich právnych predpisov a pri prepracovávaní tohto návrhu som si spomenula, ako som s mojou predchodkynou z zelených zo politickej skupiny zelených ako spolupracovníčkou mojou, keď sme sa tu vlastne v parlamente, hoci to tu vyzeralo ešte vtedy inakedy, ako sme spolupracovali nad otázkou a problémami, ktoré súviseli s Černobylmi. A najväčším problémom tu bola netransparentnosť a nedostatočné, nedostatočná demokratická kontrola tejto situácie, ktorá tu vtedy nastala. A myslím si, že je skutočne zdrvujúce, že momentálne argumentujeme určitým defenzívnym spôsobom, to je skutočne zlé a že to, čo máme teraz na stole predložené, že jednoducho nemôžeme sa držať eura, eura tomu, ale že jednoducho to musíme robiť na základe uh, najnovších právnych predpisov, ale musíme si udržať možnosť a právomoc plnej kontroly. A predovšetkým by som chcela apelovať na pána Barne, aby sa táto situácia zmenila Vieme, vo Francúzsku sa vtedy ľudia tvárili, ako keby radioaktívne oblaky ako keby neišli ani do Francúzska. A je to skutočne hamba, ak sa pozrieme do minulosti, ako situácia vtedy vychádzala. Čiže odporúčam, aby sme sa orientovali na právne predpisy, ktoré sú platné v USA. Je to dosť konzervatívny prístup, sú to hraničné hodnoty, ktoré sú uh, ktoré nie sú stanovené pre mladých či starých, pre silných alebo slabých, ale jednoducho sa držia toho, čo e, môžu jesť deti. Čiže konzervatívne tu majú čo možno najmenšie limity a to sa týka aj prípade nejakého nešťastia. Musím povedať, že v USA sú 10, 10 krát nižšie tieto hodnoty ako to, čo tu teraz dnes Euratom a Európska komisia predkladajú. Čiže myslím si, že by ste sa mali držať toho, čo som odporúčila ja a kolegyňa Fajnahol. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz dostane na minútu a pol slovo pani kolegyňa Matiaš. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela pripojiť k tým kolegom a kolegyňam, ktorí hovoria, že ak hovoríme o radioaktívnej kontaminácii, tak tu ide predovšetkým o zdravie verejnosti. A to je kľúčová otázka. Vplyv nadmerného žiarenia má vplyv na negatívny vplyv na zdravie. A právne predpisy musia teda vychádzať z tejto kľúčovej pozície zdravia verejnosti. A preto je absolútne najdôležitejšie práve zdravie ľudí pre e, túto otázku. Černobyl ako taký je dobrým príkladom toho, do akej miery sa táto problematika môže dostať. A ako veľa ľudí vo viacerých štátov sa to môže týkať. A preto by sme mali argumentovať prísnejšími normami. Chcela by som povedať na to, že sú tu snahy a aby, sa to, aby sme postupovali nie e, v takom zmysle, že by sme brali do úvahy zdravie verejnosti, ale to nie je správne. Musíme podporiť také opatrenia, ktoré budú aktuálne a celá situácia musí byť riešená čo možno najtransparentnejšie. Nadalej tu zostáva otázka tých maximálnych hodnôt. Nemôžeme povedať, že skupiny obyvateľstva, že tu máme také skupiny obyvateľstva, ktoré sú viac postihnuté a také, ktoré sú menej postihnuté. Musíme brať otázku verejného zdravia a komplexným spôsobom. Ďakujem pani kolegyňa Matiaš a teraz na minútu dostane za politickú skupinu FD kolegyňa Rozbach. Ďakujem pekne, pán predseda. Revízia hraničných limitov, pokiaľ ide o radioaktívne prvky v krmivách a potravinách, je veľmi dôležité. Musíme zabezpečiť čo možno najlepšiu ochranu verejného zdravia. Musíme skutočne e, brať do úvahy všetky najnovšie e, medicínske hodnoty, aby sme tieto hraničné hodnoty stanovili na mm, čo možno minimálnu možnú mieru. Potrebujeme jasnú ochranu zdravia verejnosti. Lisabonská zmluva hovorí, že musíme mať spoločné opatrenia, že musíme dodržiavať bezpečnostné štandardy, pokiaľ ide o krmiva a musíme takisto dbať o zdravie zvierat. Ale takisto tu je aj otázka zdravia verejnosti, čiže občanov Európskej únie. Dôležité je preto, aby sme tieto hraničné hodnoty nemali vyššie ako v Spojených štátoch amerických. Nemôžeme predsa povedať, že radioaktívne žiarenie je menej škodlivé v Európe ako v Spojených štátoch amerických. A práve preto je dôležité, aby sme v tejto otázke mali jasný proces, ktorý by revidoval staré normy a priviedol ich na tú modernú hodnotu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rozbach, hovorí pán predseda. A teraz dostane na minútu a pol slovo pán kolega Segedy za nezaradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, Maďarsko zažilo dopad e, atomovej katastrofy keď sme tu spomenali Černobyl a skutočne musíme urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli zopakovaniu takejto katastrofy ktorá by mala podobný rozmer a podobný charakter. Súčasťou takéhoto preventívneho opatrenia je aj to, aby sme mali prísne, monit, prísne monitorovanie európskych atomových elektrární a preto je dôležité, aby sme zdôraznili úlohu obnoviteľných zdrojov energie, aby sme sa snažili redukovať participáciu alebo angažovanosť nukleárnej energie na produkcii energie v Európskej únie. Pre nás je to dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. Toto je ten spôsob, akým sa dá zlepšiť bezpečnosť v Európskej únie. Je to jediný spôsob a preto by sme mali zobrať do úvahy tento aspekt predovšetkým a ide tu predovšetkým o zdravie európskych občanov. Musíme jasne vedieť, čo je pre nich dobré a čo je pre nich zlé. určitý plán obnovy po takýchto katastrofách je takisto dôležité. Musíme minimalizovať obsah radioaktívnych elementov v krmivách a potravinách. dá sa to, ak budeme mať skutočne politickú vôľu e, prijať určité záväzky. Musíme jednoducho niečo urobiť a nielen čakať. Ďakujem pekne pán kolega Segedy a teraz dostane slovo pani kolegyňa Flašiková Beňová, ale tá tu ešte stále nie je, takže môže dostať slovo na minútu a pán, pán kolega Milcer. Pán predseda Černobyl a situácia z roku 1986. Vieme, že to celé prekvapilo aj okolité štáty. Európska únia potom stanovila určite hraničné hodnoty. Radioaktívna kontaminácia môže pri niektorých potravinách môže zohrávať veľkú úlohu aj počas celých rokov a túto radioaktivitu v potravinách necítime. A to je problém, pretože sú tu oblasti, ktoré sú e, postihnuté radioaktívnym žiarením a takéto produkty z takýchto oblastí sa jednoducho predávajú do celého sveta. Následky takýchto ožiarených potravín ktoré sa napríklad e, požívajú počas tehotenstva, alebo keď ich jedia starí ľudia, malé deti, tak až po rokoch vidíme výsledky konzumácie takýchto radioaktívnych potravín. Podľa najnovších údajov nemáme nejakú úroveň stanovenú, ktorá by skutočne by sme mohli povedať, že je bezpečná. Vedci skúmajú celé množstvo chorôb, napríklad alergie, ktoré s tým súvisia ak deti napríklad jedia radioaktívne potraviny, ktoré boli ožiarené. Takisto to má určitý dopad do genotechnológie. E, celé tie roky po černobylskej katastrofe ešte stále máme územie, ktoré je v oblasti tejto elektrárne zamorené a sú tu určité plodiny, ktoré sa stále nedajú konzumovať. A treba si uvedomiť, akú dôležitú úlohu zohráva práve kontrola a hygienická kontrola potravín, ktoré požívame. Ďakujem pekne, pán kolega Melcer. Chcel by som poprosiť o to, že som, vás, eh, že som vám dal väčší časový priestor. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Dančila v rámci postupu KHDI. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že dosiahnutia akceptovateľnej hladiny hodnôt v potravinách musíme dosiahnuť takúto hodnotu, ktorá by bola hraničná, ktorá by bola akceptovaná vo všetkých štátoch, ale musíme zobrať do úvahy tieto hraničné hodnoty skutočne v tom kontexte, aby sme chránili zdravie verejnosti vo všetkých členských štátoch a takéto normy by mali byť prijaté a dodržiavané vo všetkých členských štátoch. Členské krajiny sú zodpovedné, pokiaľ ide o monitorovanie stanovených hodnot, predovšetkým pokiaľ ide o stav nejakých radioaktívnych e, katastrof. Je to dôležité tak pre potraviny, ako aj pre krmiva, pre zvieratá. Takisto musíme robiť niečo aj pre životné prostredie. Najväčšie množstvo e, tých hraničných hodnot musí byť jednoducho znížené. A teraz v rámci procesu, keď aj dostane slovo pán kolega Ferreira, hovorí pán predseda. Senhor prezident, um no Pán predseda, nešťastie atomových elektrárne majú dopad na okolité krajiny, nielen na ten štát, kde sa takáto katastrofa udeje. A potom musia všetky okolité štáty jednoducho sa dať dokopy, aby zabránili negatívnemu vplyvu alebo dopadu takéto situácie. Koordinácia takéhoto procesu súvisí aj so stanovením maximálnych možných hodnú od radioaktívnych elementov v potravinách. Nemôžeme akceptovať argumenty, že v mene občanov alebo zdravia občanov alebo po situácii, ktoré sme tu mali v minulosti, že by sme mali nejako obmedzovať právomoci členských štátov, pretože členské štáty ako také sú aj naďalej zodpovedné za zdravie svojich občanov. A to platí aj pre výnimočné situácie. Pravdepodobne by sme potrebovali prísnejšie ochranné normy, ak to považujeme za dôležité a mali by sme mať možnosť uplatniť mimoriadne opatrenia, aby sme mohli ochrániť zdravie verejnosti. Pán predseda hovorí, že sa týmto končí rozprava a týmto dostáva slovo pán komisár Barnie. Merci, monsieur le président. Euh... Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, čo môžem povedať ako politik, ako občan? Pretože už e, som sa tu vyjadril z pozície komisára. E, pani Harms, ste mi pripomenuli, že som francúz, ale ja by som možno zašiel aj ďalej. Toto je vec, ktorej sa venujem už mnohé roky, pomerne detailne. E, musel som teda riešiť otázku radioaktívnej ochrany územia, keď som ešte pracoval doma vo Francúzsku. A keď som bol teda ministrom vo Francúzsku. A Mm, v roku 94-95 eh, ministri navštívili Černobyl a pod sarkofágom, teda tým betonovým sarkofágom, Mm, bol, tam na, išli to navštíviť a tam boli jednoducho hra, detské hračky, ktoré zostali na ulici po tom, čo odtiaľ každý odišiel. A keď som sa venoval otázke ekologickej bezpečnosti, napísal som dokonca aj knihu o kontaminácii vo svete, e, konkrétne o rizikách e, nukleárneho e, zamorenia prostredia. Takže naozaj ja sa tejto otázke venujem veľmi intenzívne po celé roky, takisto tu aj o francúzských farmárov, keď na jednej strane hovoríme o tom, že treba chrániť ľudské zdravie a zdravie spotrebiteľov, ide tu zároveň aj o zdravie zvierat. To je rovnako dôležité. A to sú veci, o ktoré ja mám veľký záujem a môžem chápať, alebo dokážem pochopiť, že aj v tomto večernom čase eh, prejavujete veľký záujem o túto problematiku. Ako som povedal aj pánovi Beletovi, ja som veľmi dôkladne a dôsledne sledoval túto situáciu. E, aj v kom- legiu komisárov vyjadril som aj tie veci, ktoré ste spomenuli vy. Um, to, čo som vám teraz povedal, v podstate ide o to, že čo, o čom mi pôjde v otázke právnych otázok. To znamená, že čo môže kolegium komisárov konať pán Ševčovič a pán Oettinger, teda je komisár, ktorý má toto portfólio na starosti. A ja vám ešte môžem pripomenúť, že Euratom má právny základ v rámci článku ochrany verejného zdravia pred radioaktívnym zamorením, e, čo predstavuje predstavuje niečo, čo teda musí byť rešpektované všetkými troma inštitúciami. Takže toto je vlastne základ, na báze čoho Európska komisia postavila svoj názor alebo svoje stanovisko k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli zamietnuté. A ako môžem porať vám, pani kolegyňa, aj ostatným kolegom, ja som si vypočul, čo ste povedali a ja určite tieto veci prednesiem e, na kolegiu pre komisárov. Predseda, ďakujem pekne, teraz dám slovo späť pánovi e, spravodajcovi spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja rešpektujem vás, pretože vy ste s expertom v z, pretože ste navštívili aj Černobyl a takisto ste odborníkom aj pri poľnohospodárstve, ale dovolte nám tu v parlamente, aby sme bojovali za za tú víziu, ktorú aj vy na komisii takisto ste mali. My sme bojovali aj pred um, súdnym dvorom v prípade niektorých prípadov a máme spoločnú víziu a aj došlo k dohode vo výbore pre právnu záležitosti, aby sa zmenil právny základ a aby um, sa to všetko udialo v rámci Lisabonskej zmluvy. Čiže to nie je taký boj, kde tu chceme bojovať s nejakými zbraniami. To všetko je boj v prospech našich občanov. Um, ja vidím, že aj komisia sa, e, sa, sa takisto bráni. Ja nikoho neobvinujem ani na komisii. Ja len hovorím o tom, že sme tu pre Martinu príležitosť a ja chcel som, aby sa na toto parlament díval v širšom zmysle slova. Existuje E, zákony, ktoré existujú v prípade katastrofy, e, sa úplne mimo toho, ako momentálne funguje e, inštitúciálne fungovanie a dúfam, že tu v parlamente zajtra, keď budeme hlasovať, dostaneme väčšinu a dosiahneme e, výrazne zlepšenie e, existujúcej legislatívy, ktorá momentálne tak, ako je, už nepokrýva naše potreby. A ešte napokon e, voláme komisiu, aby preskúmala normy, ktoré sú v prílohách, a dala to k dispozícii odborníkom na verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť, pretože údaje, ktoré tam máte, sú ešte ešte z 80. rokov, to sú čase, keď ste navštívili Černobyl a odtedy mali sme aj revíznu klauzulu a žiadna revízia sa nekonala. Ďakujem pekne za vaše úsilie. Predseda, ďakujem pekne pán Belet. Takže diskusia na túto tému je uzavretá a hlasovať sa bude o nej zajtra o 12. Our